Bonjour à tous, nous allons... Dobrý deň všetkým, začneme s našim dnešným zasadnutím. Čiže začneme prijacím programu schôdze. Sú tu nejaké namietky voči programu schôdze? Návrhu programu schôdze nie. Tým pádom je od tohto momentu program schôdze schválený. Teraz máme dve minútky, namiesto jednej minútky hodiny otázok. Žiadna otázka nebola predložená výboru v dnešný deň. Takže tým pádom považujeme toto za bezpredmetné. Žiadne otázky neboli predložené. Ja nemám pre vás žiadne oznámenia predsedničky. Ja navrhu dnes nahradzujem EU Žoli, pretože je na misii v Senegale, takže hneď prejdeme k bodu 4. Neviem, či Európska komisia nám chce nejaké oznámenia tu predložiť žiadne oznámenia zo strany Európskej komisie. Bod 5. Spoločná schôdza s AFETom voľby v Južnom Sudáne. Správa delegácie Európskeho parlamentu na pozorovanie volieb. Ďakujem za vašu účasť na tomto spoločnom zasadnutí DVA AFET. Pokiaľ ide o konanie volieb v Južnom Sudáne, chcem tu privítať môjho kolegu Johan Mirča Pasku. Je to tak? Dobre som to vyslovila, ktorý tu zastupuje výbor pre zahraničné veci. Určite si pamätáte, že výbor TV a takisto podvýbor pre ľudské práva zorganizovali nedávno výmenu názorov ohľadom situácie ľudských práv v Sudane po referende e, s tým, že sme prihľadali hlavne na situáciu v Južnom Sudáne a hlavne na situáciu obrancov ľudských práv my by sme teraz eh, to chceli zorganizovať trošku iným smerom, ale mali by sme eh, sa zamerať na úplne iné ciele. Ide o to, aby sme si vypočuli nášho spravodajcu, aby nám predložil správu, takisto aj delegácie EP na pozorovanie volieb v Južnom Sudáne, aby nám tu spomenuli výsledky volieb a takisto aj hlavné výzvy, ktorým treba čeliť počas nasledujúcich rokovaní, ktoré budú trvať po voľbách. Chcem tu privítať nášho drahého kolegu, pani Nedelčevu, ktorá je predsedničkou pozorovateľskej misie pre voľby v Južnom Sudáne e, za EP. Chcem takisto teraz ospravedlniť nielen pani Nedelčovú, ale takisto aj Veronik de Kaiser, pretože nemohla prísť, nakoľko je chorá a požiadala ma, aby sme tiež ju ospravedlňuje. Teraz eh, tu chceme privítať Rosalind Mese, ktorá je špeciálnou vyslankyňou pre uh, Južný Sudan, Noranda, ktorý je veľvyslancom Sudánu uh, pri EÚ. Uh, ospravedlňujem sa, ak som dobre nevyslovila jeho meno, pána Nazario z styčného úradu pri Veľkej Británii a EÚ, z Súdan, takisto nášho kolegu, našu kolegyňu pani Nedelčevú, ktorá bude mať 10 minút na to, aby nám odprezentovala správu EP a každý z ďalších rečníkov bude mať 5 minút na to, aby nám odprezentovali svoj príspevok. Následne budú e, nasledovať e, otázky a odpovede, takže teraz e, nechám slovo prvej rečničke a chcem ešte vyjadriť svoje potešenie s tým, že obyvateľstvo Južného Sudanu sa začalo venovať tomu, aby mohli si vybrať svoj vlastný osud po týchto voľbách. Myslím si, že to je hlavná výzva pri implementácii všeobecného mieru. Takisto chceme aj teraz s potešením prijať oznámenie. Neviem, či už máme výsledky referenda. Nie, asi pravdepodobne nie. Ešte nemáme výsledky k dispozícii, takže vám ich neodprezentujem, ospravedlňujem sa a takisto chceme požiadať všetky zúčastnené strany, aby eh, spomenuli všetky otázky, ktoré sa týkajú všeobecného mieru a takisto aj všetkých ďalších otázok, ktoré sa týkajú referenda, ako aj vôle a demokratického výberu obyvateľstva Južného Sudánu. A ešte chcem vyjadriť moje veľké znepokojenie vzhľadom na situáciu v okresu Dabie, vzhľadom na nárast násilia v Darfuri, ktoré spôsobili ďalších 43 tisíc eh, presunutých eh, ľudí na tomto území zo strany humanitárneho personálu. Teraz odovzdám slovo pani Marii Ivanovej Nedelčevej. Nech sa páči, máš slovo. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Drahí členovia výboru DV, drahí členovia výboru AFET. Najprv by som vám chcela poďakovať za toto eh, privítanie, za toto pozvanie, za to, že môžem tu byť prítomná, takisto aj všetkým ostatným členom EP. Mala som čest predsedať pozorovateľskej misii v Sudane. Táto misia sa skladala zo šiestich eh, členov. Chcem im poďakovať za ich entuziasmus, za ich angažovanosť a za ich eh, striktné aplikovanie kodexu správania. Tak chcem poďakovať Veronik Dekejzer za úžasnú spoluprácu a úplnú integráciu delegácie EP e, do pozorovateľskej misie EP v Južnom Sudane počas celého pozorovateľského procesu, tak v Chartume, ako aj v Džube. Takisto chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakovala e, členom sekretariatu, bez koho pomoci by sme nikdy nemohli na túto misiu završiť úspechom ani bola by na tej úrovni, ktorú sme si žiadali. Ďakujem za ich pomoc. Môj príspevok bude štrukturovaný, bude rozdelený na dve časti. Najprv sa budem venovať volebnému procesu samotnému, tak ako sa to všetko odohrávalo na mieste a potom vám zmapujem situáciu ohľadom jednotlivých politických zoskupení počas hlasovania, ktoré sa začali vytvárať. Pokiaľ ide o odohranie sa e, volieb, môžem povedať toľko, že tieto voľby boli naozaj veľmi pokojné, veľmi dobre zorganizované a aj keď sme boli znepokojení, keď sme prišli asi 2-3 mesiace pred voľbami, mohli sme skonštatovať, že v deň volieb žiadna väčšia hm, pohroma sa nestala. Takisto chcem pripomenúť aj to, že voľby trvali 7 dní, čo je ďalším dôkazom toho, že sa to zlepšilo. Ďalšie aspekty chcem takisto zdôrazniť. Je potrebné zdôrazniť eh, úsilie dvoch eh, hm, pozorovateľských eh, úradov, ktoré zorganizovali tieto voľby v Južnom Sudane, takisto aj personálu volebnej komisie, ktoré boli veľmi eh, identifikovateľné pozitívne tak v Chartume ako aj v Žube. Mali sme príležitosť navštíviť niekoľko volebných miestností. Počas pozorovania volieb sme mali k dispozícii pomoc z, ústredného, z strany ústredného týmu volebnej komisie EÚ. A takisto chcem zdôrazniť aj to, že pravidelný debriefing so šéfkou misie pani Veronik de Kaiser sme tiež organizovali, takisto aj s expertami zo misie. Toto nám veľmi napomohlo. K našej úlohe. Myslím, že to bol kľúčový bod pre náš úspech. Teraz pokiaľ ide o politické výzvy budúcnosti, takisto tu tiež chcem spomenúť ekonomické a sociálne výzvy, pretože sú neoddeliteľné pre ďalší rozvoj tejto krajiny. Musíme zúrazniť viacero faktov. Eh, môžeme sa na to pozrieť buď z, uhlia, víz, z uhla víziev pre eh, juh eh, Sudánu a takisto aj ďalšie výzvy, ktoré majú tieto krajiny spoločne. Poprvé, pokiaľ ide o výzvy pre sever krajiny. Najprv si musíme položiť otázku, pokiaľ ide o dodržanie výsledkov volieb v Chartume. Ich dodržanie bude základnou bázou preto, aby mohli byť naštartované ďalšie rokovania 9. júla. To je dátum, kedy bude táto e, časť získa oficiálne nezávislosť. Takisto ide aj o otázku otvorenia politického priestoru. Úrady a orgány v Chartume sa musia adaptovať na nový politický kontext, takisto podporovať politický pluralizmus, ako aj sociálny pluralizmus a dodržiavať e, etnické, náboženské a, e, ďalš, náboženskú a ďalšiu rôznorodnosť. Pokiaľ ide o Chartum, táto otázka ešte nie je vyriešená, avšak naša misia sa nedoodobrala na miesto. Nemôžem teraz tu E, detailne rozpracovávať túto oblasť. V každom prípade je dôležité pripomenúť, že bezpečnosť humanitárnych pracovníkov musí tiež byť zabezpečená. Ďalšia otázka je rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora voči prezidentovi Albašírovi a to je otázka, ktorú my tu tiež nemôžeme zabudnúť. Pokiaľ ide o výzvy pre Južný Sudán, e, budúce rokovania a vytvorenie eh, vlá- prechodnej vlády priťahujú našu pozornosť a my veľmi blízka sledujeme vývoj v tejto oblasti. Po druhé, pokiaľ ide o otázky politického pluralizmu, SPLM ako oslobojúce hnutie nemôže teraz eh, ustúpiť hegemonickému eh, nátlaku. Ďalej, pokiaľ ide o inštitúcie, bezpečnostné zložky, vojnu, vojsko, toto všetko by malo byť tiež vyjasnené, aká je úloha budúcnosti. Tretí bod, referendum. Počas tohto dňa sme mohli okamžite vidieť, že bude tu nastolená otázka návratu alebo presunutia osôb, ktoré museli opustiť sever smerom na juh, čo môže eh, mať vplyv aj na eh, životné podmienky. Takisto tu máme znovu otázku eh, národnosti alebo uh, štátnej príslušnosti. To platí pre sever ako aj pre juh. Ďalšia otázka, ktorá sa musíme venovať, keďže ide o veľmi nový štát, ako on e, úspešne bude môcť završiť e, svoje vytvorenie. A nakoniec, na základe toho, čo bolo predtým povedané, by sme mohli identifikovať niekoľko spoločných víziev pred obidve krajiny. Najprv otázka hraníc. To je najnáhlihavejšie, čo treba vyriešiť, pretože tento štatút ešte nie je jasne definovaný. Je potrebné nájsť nejaký eh, formát, aby sme zabranili ďalšiemu konfliktu. Niekoľko násilných eh, incidentov práve sa už odohralo v tejto oblasti hraníc. Po druhé, otvorenie politického priestoru v obidvoch krajinách je základnou otázkou, ktorou treba zblízka sledovať. Tak zabezpečenie politického pluralizmu, kde bude zodržané aj zástupcovia, pomerný, pomerné zastúpenie tak náboženských ako aj etnických skupín. To je základ pre demokratické eh, princípy. A po tretie, zabezpečiť eh, pokojnú eh, atmosféru, dialog, spolupráca, spoluprácu medzi obidvami krajinami, v ktorej potrebné pokračovať, pretože nezabúdajme na to, že ešte stále sú tieto krajiny navzájom na sebe závislé. Práve kvôli tomuto vzájomnému prepojeniu musíme tiež spomenúť to a pritiahnuť vašu pozornosť k dvom alebo trom ďalším aspektom. Na jednej strane je to otázka ropy a na druhej otázka dlhov. Je tiež dôležité aby sa naštartovali ozajstné rozvojové projekty, ktoré by boli predložené obidvom krajinám. Európska únia určite bude musieť tu zohrať dôležitú úlohu. Je dôležité, aby mier a bezpečnosť a stabilita boli zabezpečené a ako aj ropné zdroje a, a mohli byť spúšťa oplakov pre demokratický rozvoj obidvoch krajín. Môžeme povedať, že naozaj zažívame historickú chvíľu. Voľby sa naozaj odohrali veľmi pozitívne, ale musíme nestrácať zo zreteľa tie výzvy, ktoré nasledujú okamžite po voľbách a takisto aj spôsob, akým budú prekonané. Treba tiež e, zdôrazniť vzájomnú politickú, hospodárskú a sociálnu prepojenosť obidvoch krajín a vzájomnú závislosť a takisto spomenúť to, že na jednej a na druhej strane by mali pokračovať vo svojej spolupráci, v politickom dialóge a na druhej strane Európska únia by mala zostať prítomná a pokračovať vo svojich naviazaných vzťahoch s obidvomi krajinami. A nakoniec by som chcela spomenúť posledný bod. Možno, že je to trošku predčasné, ale je dôležité, aby sme sa zamyslili nad eh, postojom Európskej únie, nad jeho pozíciou po 9. júli. Máme určité možné scénáre, ale je dôležité sa dopredu nad tým zamyslieť, aby tieto výsledky volieb sa nestali brzdou v rozvoji, aby sme znova dokázali to, že Európska únia je schopná hovoriť jedným spoločným jazykom, spoločným hlasom. Myslím si, že je to dôležité, pretože referendum v Sudane zostane prvým historickým dokumentom po vytvorení spoločnej e, zahraničnej služby. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz odozdám slovo pani Rosaline de Marsen. Marsiden, pardon. Marsiden, ospravedlňujem. Thank you very much indeed. Um, today's debate... Ďakujem pekne. Dnes diskutujeme o otázke Južného Sudánu. Je to dobre načasované. Konečné výsledky o Výsledky referenda sa totižto majú dnes po obede ohlásiť v Chartúme, to budú oficiálne výsledky. Očakáva sa, že to bude v 17.30 stredoeurópskeho času. Bude tam určitá ceremónia, ktorej sa zúčastní prezident Bašír ako aj viceprezident štátu. Výsledky by mali teda potvrdiť tie predbežné výsledky referenda, ktoré viedli k tomu, že 98,8 hlasov bolo za rozdelenie štátu. Toto je historický moment pre Sudán. Európska únia preto gratuluje občanom Južného Sudánu, ako aj sudánskym stranám, k komplexnej mierovej dohode a k tomu, ako mierovo prebiehalo celé referendum a pokojným spôsobom. Európska únia gratuluje aj sudanským orgánom za to, ako dobre zorganizovali referendum, napriek výzvam, ktoré tam boli. Veľká väčšina registrovaných voličov sa zúčastnila referenda a vyjadrili svoj názor a takto by sa mal vytvoriť samostatný štát. Úspech referenda je veľkým úspechom sudánskych orgánov a je zároveň dôkazom veľkého diplomatického úsilia zo strany medzinárodného spoločenstva. Veľmi sa k tomu pričinila, pričinila aj Africká únia, ako aj príslušný panel, ktorý viedol prezident Beky. Boli tu aj prístup, prísluby zo strany OSN, USA ako aj Európskej únie. Všetky tieto strany prispeli k úspechu. Sudán bol veľmi dôležitý v rámci programu e, Rady ministrov zahraničných vecí a konec konca bolo to tak aj minulý týždeň sa zdôraznilo, aké je dôležité, aby referendum prebehlo mierovým spôsobom, aby všetky strany rešpektovali výsledky. Toto bolo aj posalstvo z, od stretnutia na vysokej úrovni, ktoré organizoval Ban Ki-moon z OSN a boli aj následné stretnutia bezpečnosti rady OSN, ktoré tiež potvr- toto potvrdili. My sme boli v kontakte s sudánskymi orgánmi, jednotými členskými štátmi, takže viem posúdiť, že tam bolo veľké medzinárodné úsilie. Pozorovateľská misia OSM bola skutočne úspešná, jej prístup bol veľmi oceňovaný a tu sme ukázali našu politickú viditeľnosť a prítomnosť. Na plenárnej schôdzi minulý týždeň vysoká predstaviteľka poďakovala e, šéfke pozorovateľského týmu pani Veronik de Kaiser, e, ocenila jej úlohu, ako sa podarilo posunúť dôveru sudánskych občanov v toto referendum. Ja som sa chcela poďakovať osobne pani de Kaiser a pani Nedelčev za to, ako viedli delegáciu Európskeho parlamentu. Európska únia zabezpečila financovanie a zabezpečila technických expertov a takto bolo možné podporiť sudánske orgány. Očakávajúc výsledky referenda by som chcela zdôrazniť, že Európska únia bude plne rešpektovať výsledok referenda. To bude Budeme to považovať za odzrkadlenie demokratickej vôle občanov Južného Sudánu. Európska únia chce rozvíjať úzke a dlhodobé partnerstvo s Južným Sudánom, lebo vyzerá to tak, že keď vyprší tá komplexná mierová dohoda v júli 2011 vznikne nový štát, vysoká predstaviteľka príde s ďalšími vyhláseniami ešte dnes. Európska únia víta záväzok a ospravedlňujem sa, ešte raz opakujem tú vetu, Európska únia víta prísľub sudanskej vlády, že chcú rešpektovať výsledky referenda. Bolo to potvrdené v Džibu 4. januára, potom bol minisummit v Addis Abebe 31. januára. Zúčastnila som sa v tejto schôdze, kde sa spomínalo to, že ak vznikne nový štát, bude to vlastne prvý plne rešpektovaný štát Myslím si, že referendum bol veľký úspech, boli to veľké výzvy. Európska únia bude podporovať naďalej úsilie strán, ktoré sa snažia dosiahnuť riešenie otvorených otázok. Dôležité sú aj referendové dohody, ktoré budú riešiť dlhodobé hľadiska vzťahy medzi severom a juhom. Sú tu viaceré otázky, ktoré potenciálne môžu viesť k určitým násilnostiam. Chceme apelovať na jednotlivé strany, aby reagovali pokojne, aby ďalej rokovali, snažili sa nájsť udržateľné rozhodnutie, aby bolo možné viesť e, súžitie medzi lokálnymi e, spoločenstvami. Preto je dôležité pokračovať v úsilí, dôležité naplniť príslušné benchmarky, skutočne sa rozličné zasadania, ktoré sa týkajú oblasti Modrého Nílu, Dôležité, aby sme zamerali našu energiu na neriešené otázky. Dôležité je riešiť otázky, čo sa týka bezpečnosti, občianstva, prerozdelenia príjmov z ropy a ďalšie. My sme pozbudili obidve strany, aby sa dohodli na určitých princípoch. Dôležité je, aby tu bola spolupráca aj cezhranične, nutné rozvieť susedské vzťahy. Samozrejme, je tu ešte veľa práce, nutné riešiť špecifické otázky, a v týchto všetkých budeme podporovať mediačné snahy prezidenta Bekyho. Európska únia poskytla technickú ako finančnú podporu týmu prezidenta Bekyho. Ctené poslankyne poslanci Európska únia chce podporovať severný a južný Sidán, čo sa týka demokracie, a rešpektovania ľudských práv a chceme ich podporiť v budovaní eh, prosperujúcej budúcnosti Európska únia posilní dialog s severom a juhom a chce zohrávať svoju úlohu v rámci podpory dvoch životoschopných štátov. Európska únia sa zaviazala, že poskytne podporu pre zraniteľné obyvateľstvo v oblastiach, kde boli vojenské konflikty. To sa týka špecificky regiónu Darfúru. Dôležité, dôležité myslieť tu aj na Južný Sudán. Ministri zahraničných vecí EÚ povedali, že budú veľmi intenzívne monitorovať humanitárne úsilie, bude sa pracovať aj na možnosti opustenia dlhov. Dôležité je, aby tu bola rozvojová pomoc v oblasti základných služieb, budovania kapacít a polnospodárstva. V súčasnosti prehodnocujeme našu dlhodobú stratégiu, ktorá sa týka podpory Južného Sudánu. Ja odcestujem do Sudánu zajtra, pôjdem na technickú misiu EÚ a budeme vykonávať strategické hodnotenia toho, ako Európska únia mala prispieť situácii v budúcnosti. Diskusia sa momentálne sústredí na Južný Sudán, nesem zabudnúť na Darfur. Dôležité je, aby medzinárodné spoločenstvo sa zabralo týmto regiónom. Európska únia je veľmi znepokojená nad, sa znepokojí vplyvom na, na, násilia na život ľudí v tomto regióne, preto je dôležité, aby tam Eh, boli mierové aktivity. Posledujeme naše úsilie, podporujeme všetky strany na to, aby pokračovali v mierovom procese a pevne verím, že dosiahneme čo najskôr pozitívne výsledky. Apelujeme na sudánsku vládu, aby spolupracovala s Medzinárodným trestným tribunálom. Poslankyni poslanci, prepačte, musíte držať stanovený rečnícky čas, lebo ak nie, sa omeškáme a potom budeme mať veľké problémy, budeme mať ešte sa koordinátorov, takže ešte vám dám minútu, ale potom poprosím vás, aby ste to uzavrali. Je vysoko pravdepodobné, že v júli vznikne nový štát. Každý z týchto štátov, aj sever a juh, bude potrebovať nové, nové štruktúry. Dôležité je mať vlád, širokú vládu, dôležité hľadať skutočné možnosti. Európska únia musí hrať dôležitú úlohu, musí podporovať mier, demokratickú budúcnosť pre slovenských občanov. Konec koncov dlžíme to týmto občanom, či sú žijú na severu alebo na juhu a musíme ich podporovať v tejto kritickej dobe. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Teraz by som chcela pripomenúť všetkým rečníkom, aby dodržali svoj rečnícky čas, pretože na každom zasadnutí máme ten istý problém a nikdy sa nám nepodarilo zatiaľ skončiť na čas, takže 5 minút naozaj viac nie. Chcem vás poprosiť, aby ste dodržali tento rečnícky čas, aby ste tým pádom rešpektovali prácu aj druhý. Teraz jeho excelencia, pána veľvyslanca necháme hovoriť na 5 minút. Thank you, Madam Chairperson. Honorable... Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Vítajte. Chcem poďakovať vašemu výboru za pozvanie. Váš, chcem vyjadriť e, rešpekt našeho veľvyslanectva smerom k e, európskej angažovanosti pre našu krajinu. Dôležitú úlohu ktorú zohrávala v minulom období smerom k lepšej európskej účasti a pomoci eh, Sudánu eh, v budúcich rokoch. Ľudia eh, Južného Sudánu sa rozhodli vytvoriť si nezávislý štát. Vláda potlačila ich snahu Tieto otázky e, sa týkajú občianstva, hraníc, vodných strojov, ropy, meny. E, pozícia, z ktorej budeme pristupovať, je silná, historická prepojenia medzi ľuďmi, e, ktoré spájajú sever a juh. Preto to musí zostať bázou vzťahov medzi oboma krajinami aj od júla roku roku 2011. Predseda, prezident eh, republiky oznámil, že ľudia z juhu, ktorí žijú na severe, nebudú vykázaní alebo nebudú strácať majetok. Keďže to je otázka dôležitá ľuďom, ktorí tam žijú, eh, sta, eh, stanovisko prezidenta vyjadrilo postoj snahu o mier. E, nedošlo ku konfliktu k tejto otázke, ale ak by e, malo dojsť k riešeniu, malo by sa lepšie zaobchádzať s touto otázkou. Ide o potvrdenie toho, že dosiahnuté zhody sa musia potvrdiť. Ešte treba však odviezť mnoho práce witnessed by the Sudan. The argument from which Argument, v rámci ktorého začal mierový proces, je potreba rozvoju. Všetky časti krajiny na tomto sa zhodli. Treba zmobilizovať zdroje v tomto smere. Vychádzajúc z starejšej situácii v krajine, je potrebná výrazná pomoc. Medzinárodné spoločenstvo ktoré sa zapájalo do pomoci, by malo finalizovať posledné kroky konsolidácie, konsolidovať mier a pomôcť e, i Sudánu na jeho ceste. Treba naozaj e, privítať snahu Európy pomôcť riešenie otázky zadlženia krajín. Treba však sa zapájať aj dodatočne Ďakujem, pani predsednička. Merci beaucoup. La parole est à... Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Nazariom odovzdávam mu slovo. Thank you. Samozrejme na 5 minút. Uh, excellencies, honorable... Ďakujem, pani predsednička. Excelencie, vážení poslanci parlamentu. V prvom rade by som chcel poďakovať organizátorom za to, že ste našu vládu pozvali, aby sme uh, sprostredkovali naše posolstvo na tejto dôležitej križovatke našej histórie. Naša vláda, vláda Južného Sudánu je spokojná s mierovým e, priebehom referenda, kde sa ukazuje skutočná demokratická vôľa ľudí. Ľudia z Sudánu prehovorili a jasne sa rozhodli pre nezávislý štát na juhu. vyzývame teda vyhlásenie e, výsledkov referenda sa prebehne včasným spôsobom. E, e, v júli 2011 dôležitý je záväzok prezidenta Bašíra a Severu uznať vôľu ľudí Južného Sudánu a smerovať k vytvoreniu dvoch životaschopných a viac vzájomne sa podporujúcich krajín v miery. V budúcich mesiacoch vláda Južného Sudánu sa zameria na implementáciu dohôd a prípravu nezávislosti v júli 2011. zostávajúci čas e, využijeme na vytvorenie jasnej jasného vodcovského prístupu pre, pre sever. Budeme sa zapájať do hľadania vyriešenia všetkých nevyriešených problémov čo najskôr. Predovšetkým tých, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť e, vedenia oboch častí, menovite hranice, občianstvo, ropa a bezpečnosť. Ale v súlade s textom CPA. Nie je to predpokladom pre e, vytvorenie nezávislého štátu. Hoci sú tu bezpeč- e, boli tu bezpečnostné incidenty, dlhodobé riešenie treba nájsť. A to rýchlo. Sever a juh sa dohodli dosiahnuť zhodu koncom marča, marca. The two possible solutions. dôležité bolo, tý krok bolo usporiadanie referenda v zmysle dohôd e, CPA a ďalej potom e, transfer prostredníctvom v moci prostredníctvom prezidentského dekrétu smerom k juhu. Ďalej ar, e, arbitráž. Vláda Južného Sudánu ďalej musí dohu, dosiahnuť dohody pre E, nomádske kmene e, s cieľom umožniť prístup e, k pastvinám a k vode. Vláda Južného Sudánu aktívne sa pripravuje na štátnosť neustálou prácou na dobrom riadení, vytváraní inštitúcií a vytváraní viac pluralitnej demokracie. Ide o demonstráciu zrelosti e, občanov oboch krajín. Vláda Južného Sudánu už vydala plány na vytvorenie ústavnej revíznej komisie. Po vyhlásení nezávislosti vláda bude aplikovať, člen, e, bude sa uchádzať o členstvo v kľúčových medzinárodných organizáciách Africkej únii, GATT, Spojených národoch, v e, Commonwealthe a v medzinárodných finančných inštitúciách. Ďalej k národ, medzinárodným finančným nástrojom vrátane tých, ktorí súvisia s ľudskými právami. To je veľkou prioritou našej krajiny. Množstvo medzinárodných aktérov by privítalo dodatočnú podporu, aby sa skoordinovala práca týchto aktérov. Vláda Južného Sudánu tiež zvažuje možnosť toho, že by sme zažiadali e, zapojenie do programu mierotvornej komisie. V prvom rade však je potrebná kapacita zapájať sa a čo najlepšie e, spoužívať túto formu práce. O to žiadame. Žiadame medzinárodné spoločenstvo o trpezlivosť, keďže zvyhodnocujeme naše priority. Vláda Južného Sudánu by e, uvítala včasnú medzinárodnú aktivitu, pokiaľ ide o naše zadlženie, bez ohľadu na to, e, aká je v skutočnosti e, prerozdelená e, miera tohoto dlhu. Obe strany, západ, sever i juh, smerujú k zníženiu tohto dlhu. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. A teraz e, začneme výmenu názorov s kolegami poslancami. Tri minúty každý má k dispozícii. Začnem pani Teo Máte slovo. Požiadali ste o slovo. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som teda povedal z vlastnej skúsenosti, aké zložité to je, keď sa zúčastníte referenda alebo volieb. Dokonca ani v Európe alebo v USA nie je vôbec jednoduchá situácia častokrát a vidíte to vlastne, aké je to zložité a musíme si uvedomiť, že Južný Sudán to je ešte špecifická oblasť. Ja sa chcem poďakovať kolegom, bola to skutočne lekcia demokracie, to, čo sme tam zažili. A myslím si, že všetci môžeme byť na výsledok hrdí. Myslím si, že výsledok referenda musíme akceptovať a som pevne presvedčená, že, ako som povedala, na jednej strane musíme to rešpektovať a na druhej strane musíme podporovať tie štáty, ktoré ktoré vzniknú alebo sa vy, vlastne vyplynú z tohoto referenda. Musíme ich podporiť, aby sa vyvíjali demokratickým a slobodným spôsobom. Neviem, či tá reakcia, ktorú, ktorá bude zo strany Európy alebo EÚ, nasledovať, či bude jednotná, či sa bude v plnej miere, sa budú v plnej miere rešpektovať e, pravidla alebo princípy EÚ. Podľa možnosti sme mali reagovať jednotne. Na tomto mieste by som si dovolil ešte niečo pripomenúť Viem, že niektorí z vás možno sa nad tým pousmejú, možno aj ironicky, ale aj tu a v iných inštitúciách EÚ je to častokrát tak, referendum, ktoré sa uskutočnilo v rámci Európskej únie, napríklad na Cypre, sa nikdy nerešpektovalo. A my sme sa mnohokrát snažili za to potrestať dokonca cyperských občanov. To sa nesmie opakovať. Ďakujem. OK. Um... Ďakujem pekne. Ten Raz pán Žaler má 3 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, ja sa chcem poďakovať pani Nedelčeve, aj pani De Kaiser. Skutočne pozorúhodné, že to boli dve ženy, ktoré sa zaoberali týmito úlohami a viedli volebnú pozorovateľskú misiu. Spomínalo sa, že to nie je vôbec jednoduchý región. Ja som mal tu čest sa toho zúčastniť a vrátil som sa plný dojmov. Poprvé je dôležité spomenúť, že vlastne štát, ktorý nedisponuje takmer žiadnou infraštruktúrou, tak sa podarilo v takomto štáte zorganizovať referendum tak, že prebehlo bez nejakých problémov. A dnes sa oznámi výsledok, preto je dôležité sa poďakovať tým 60 pomocníkom, dlhodobým pozorovateľom EÚ, ktorí sa toho zúčastnili, a ktorí pracovali v zložitých podmienkach. Potom tu boli samozrejme aj miestne volebné orgány, domáci volební pozorovatelia, ktorí skutočne celé týždne už museli sa zaoberať registráciou voličov, čo sa začalo už v novembri, decembri a týždne sa týmto zaoberali. To referendum bude vlastne historickým momentom. Poprvýkrát sa zmenia v Afrike hranice ktoré doteraz vlastne všetky pochádzali ešte z koloniálnej doby. A to je dôležitá otázka, ktorú položil prezident Čadu. Je to susedná krajina, tam sa o týždeň uskutočnia voľby. Otázkou je, či to nebude vlastne signál na to, aby sa uskutočnili prípadne ďalšie e, zmeny v štruktúre, geografickej štruktúre Afriky. Sú to obrovské výzvy, ktoré očakávajú Južný Sudán po samostatnosti. Asi 80% ľudí sú analfabeti, 70% ľudí žije kočovným spôsobom, nie je tam žiadna infraštruktúra a vzťahy medzi severom a juhom musia byť rozhodne vyjasnené. Tie najnovšie informácie, ktoré sme získali, nie sú veľmi pozitívne. Boli tam určité spory, určité násilnosti, kde boli aj mŕtvi. Boli tu spory medzi vojakmi z juhu zo severu a dozvedeli sme sa, že napríklad v Ugande pôsobí Resistance Army, ktorá posilnila svoje rady. Je to ešte jedna otvorená otázka a podľa mňa Európska únia musí konať. Ide o to, aby občianská spoločnosť, ktorá existuje aj v Južnom Sudáne, ale je veľmi slabá, dôležité, aby sa posilnila a spolupracovala aby vlastne mohli vytvoriť nový štát. Iná cesta tam nebude. Dôležité je, aby boli zapojení do celého procesu. Je to stratégia, ktorou, ktorá musí zahrňať aj susedné štáty Strednej Afriky. Čo sa týka ESVČ, je to nová orientácia, a podľa mňa jednotlivé úlohy by sa nemali riešiť na úrovni členských štátov, je nutné konať jednotne a musíme si uvedomiť, že napríklad v Sudáne nepôsobíme takmer vôbec hospodárskeho hľadiska. Ďakujem pekne a teraz eh, odozdávam slovo pánovi Fizasovi. Mm, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som takisto chcel poblahoželať eh, Veronik de Kaiser a takisto pani Nedolčeve za prácu, ktorú vykonali počas tejto misie. Eh, táto misia bola naozaj veľmi obťažná a naozaj bola završená úspechom. Poznám tieto ťažkosti práve som sa vrátil z Nigeru, kde som predsedal a kde som bol šéfom pozorovateľskej misie EÚ. A veľmi dobre si uvedomujem tie ťažkosti, ktoré sú spojené práve s takýmto, typ, s takýmto typom pozorovateľských misií. V každom prípade nem hovoriť o Nigerii. Myslím si, že inokedy budeme mať eh, príležitosť informovať eh, tento výbor a takisto aj o Nigerii. Avšak eh, iná otázka ohľadom Sudanu, teraz, ktorú by som chcel položiť, To hlavne pokiaľ ide o hranice, ak som dobre pochopil, tak sa má realizovať referendum ohľadom týchto hraníc, potom takisto v niektorých ďalších regiónoch, ktoré sú v vojnovom konflikte a takisto by som chcel o tom viac vedieť a chcel by som vedieť viacej aj o jednotlivých udalostí, ktoré sa odohrali v týchto regiónoch, eh, pokiaľ ide o toto referendum, aké sú rôzne vaše názory, pokiaľ ide o oblasti Južného Sudánu. Ďakujem. Teraz pán Görens požiadal. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Štyri body by som chcel spomenúť. Poprvé, Mierová dohoda, ktorá umožnila referendum, ide o inteligentnú mierovú dohodu, musím povedať. Bolo vďaka nej možné ju vyrokovať vďaka talentu, ako aj nasadeniu zástupcov EÚ, Spojeného kráľovstva, Norska a samozrejme aj Johna Geringa a Maraxa, ktorý náhodou tu sedel pred niekoľkými rokmi. Je to naozaj inteligentná dohoda. Myslím, že výsledky referenda to potvrdzujú. Druhý bod. Ešte zostávajú veľmi dôležité spory, ktoré treba vyriešiť. To bolo spomenuté. Južný Súdan, 2000 km hraníc má so Severným Súdanom. Vy ste spomenuli e, túto otázku a bola vyriešená ešte pred referendum, avšak e, zastupcovia Sudanu to chceli vyriešiť až po, takže táto otázka v každom prípade ešte nie je vyriešená. Pokiaľ ide o ekonomické otázky, otázka ropy, čiže ropné bohatstvo takisto nevyriešené. A práve ste to povedali, Riana. Pokiaľ ide o rozdelenie a využitie týchto zdrojov. Avšak ďalšia otázka je veľmi dôležitá, bude sa týkať hlavne nášho výboru. Ide o trvalosť tohto novovytvoreného štátu. Ja som to zdôraznil už v mojej predchádzajúcej úvahy, úvahe, ktorá sa týkala tak ropy, ako aj hranici, pretože my eh, na základe tohto musíme stanoviť stratégiu. To by ma zaujímalo. Teda zástupcovia Južného Sudánu, takisto aj eh, Európskej komisie, aké nástroje máte k dispozícii, aby ste boli si istí, že tento štát pretrvá a aké podmienky je treba splniť, aby sme zabezpečili trvalo udržateľnosť tohto štátu. Pretože veľmi dobre poznáte tie lehoty v rámci tohto projektu. Je to veľmi delikátne, všetci sa pozerajú na Južný Súdán, či to funguje. Ja som dosť e, nadšený tým spôsobom, ako bola vyrokovaná síce táto zmluva, avšak e, ja som dokonca mal príležitosť e, sa toho zúčastniť v roku 2005 ako zástupca EÚ, avšak na, takisto som znepokojený tak hospodárskymi aspektami, ako aj všetkými aspektami, ktoré sa tr- týkajú trvalo udržateľnosti tohto projektu. Určite, že treba vsadiť na budúcnosť, ale treba sa na tým aj zamyslieť. Treba naozaj urobiť také hodnotenie medzi týmito záležitostiami. Takže chcel by som niekoľko odpovedí na tieto veci, aby ste ma ubezpečili, aby ste trošku rozdelili tieto moje obavy. Ďakujem pekne. A teraz odozdávam slovo pánovi Pasku. Thank you very much. Ďakujem pekne. Len toľko poviem. Je to veľmi dôležitá téma. Dostýka sa veľmi dôležitých geostrategických aspektov a to, čo sa deje teraz na severe Afriky, je určite rozhodujúce a súvisí to aj s tým, čo sa deje v Sudáne. Dúfam len toľko, že mierumilovné rozdelenie krajiny zodpovedá vôli e, ľudí na juhu, bude mať pokračovanie e, a že tu bude podpora konsolidácii inštitúcií nového štátu a že sa začne pracovať spolupracovať s ďalšími štátmi a, čo, a že to prispieje stabilite e, celého regiónu. Inak budeme mať oveľa komplikovanejšie problémy. Spája sa to totiž s ďalšími problémami v okolí. Ďakujem. Mohli by sme teraz dať slovo pánu, pánu Nazariovi na dve minúty. Nech sa páči. Uh, thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani uh, uh predsednička. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa hraníc, no čo sme už dosiahli so severom je to, že sme sa dohodli na demarkácii 80 hranice medzi severom a juhom. Čo však zostáva je pomer, proporcia e, v jednej z oblastí a takisto potom e, ďaleký, ďal, e, ďal, vzdialenejšie oblasti severovýchodu Sudánu. Pre, podľa predstaviteľov oboch strán, myslím si, že čas bude postačovať na to, aby sa vyznač, e, e, vyjasnili hranice, pretože silná vôľa vodcov oboch strán e, je pre nás dôvodom, aby sme sfinalizovali mieromilovne túto vec a konečne dosiahli mieromilovnú dynamickú verziu mekých hraníc medzi nami pokiaľ ide o otázku tých dvoch oblastí, ktoré ste spomenuli, pre nás sú súčasťou severu. Na základe hraníc, ktoré sme e, zdedili po nezávislosti, teda už od obdobia nezávislosti od 86. roku, e, pozdĺž SPLA. Sú tu však dva protokoly na vyriešenie problému s centrálnou vládou a tento protokol im dáva právo eh, konzultovať s ľuďmi. Underway. They have already been conducted in the area of Blue Nile and we hope that it... Ide o oblasť Modrého Nílu a takisto tá druhá južná spomínaná oblasť. Pokiaľ ide o oblasť obdej, áno, tu je spor ešte stále medzi ob, e, obdivateľmi tejto oblasti, kmene Mesiria napríklad. E, vláda e, Južného Sudánu chce vyriešiť tento problém v zostávajúcom období tak, ako už bolo povedané, e, v marci. Bola tu ešte ďalšia otázka týkajúca sa toho, ako zabezpečíme životoschopnosť krajiny a aký e, aké prvky nám nezdávajú možnosť povedať, že to bude v prvom štádiu. Prvý ten element, ktorý máme, ako ktorej sme si istí, tak to je naša silná vôľa nezlyhať. Máme silnú, silné odhodlanie, že ľudia Južného Sudánu, ktorí majú dlho, dlhé roky boja za sebou, nezlyhajú, nevzdajú to. Okay. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz jeho veľvyslanectvo, jeho veľ... excelencia, pán veľvyslanec Súdanu, 3 minúty. Uh, once again. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať poslankyňom, poslancom, ako aj ďalším, ktorí sa tu vyjadrili k tomu, že identifikovali tú nevyhnutnosť ďalšej práce Boli tu obavy pred tým referendum, hovorilo sa, že by to, to mohli prepuknúť násilnosti, ale sudánsky občania na juhu krajiny dokázali, že boli dostatočne zrelí, postupovali veľmi dobrým spôsobom a teraz, čo sa týka tých ďalších vecí, ktoré nie sú ešte vyriešené, môžem potvrdiť, že je snahou všetkých občanov nášho štátu vyriešiť problémy, ktoré bránia ďalšiemu rozvoju. Ja som už vlastne v mojom úvodnom príhovore sa sústredil na rozvoj. Teraz občania Sudánu, špecificky na juhu, sú rozhodnutí ísť svojou cestou. A nevyriešené otázky určite nebudú viesť k vojnému konfliktu v Sudáne. Sú to dve strany, ktoré sa snažia spolupracovať. Bolo tu prijaté isté rozhodnutie a sudánsky občania v obidvoch častiach štátu si uvedomujú, že bolo prijaté isté rozhodnutie. Ďakujem pekne za pozornosť. Okay. La parole est Ďakujem pekne a teraz eh, pani Rozalina Chsen, dve minúty. Well, thank you. And just very briefly on the question. Ďakujem pekne. Skutočne iba stručne, čo sa týka života schopnosti. Špecificky sa to zameriava na juh. Juhosudánska vláda sa zaoberá touto otázkou a Európska únia v súčasnosti poskytuje asi 150 miliónov eur v rámci programov, ktoré sa zameriavajú na zraniteľné skupiny obyvateľstva. My sa samozrejme zamýšľame nad tým, aké ďalšie typy pomoci môže poskytnúť napríklad pre základné služby, budovanie kapacít, koordináciu a polnohospodárstvo takto chceme podporiť vládu, ako aj pripojiť sa aj k programom, ktorí sú v rámci OSN. Čo sa týka ďalších otázok, čo sa týka konzultácie verejnosti, toto považujeme za dôležité. A čo sa týka CPA, občania regiónu Modrého Nílu sa vyjadrili k CPA a implementácii. Boli tam viaceré vypočutia. To znamená, že volebné orgány prídu s odporúčaním pre chartu. Myslíme si, že tento proces je veľmi zásadný a určite prebehne predtým, ako sa ukončí do času toho prechodného obdobia. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz odozdávam slovo pani Marii Nedelčeve na 5 minút. Budem sa snažiť byť troška stručnejšia ako 5 minút. Najprv by som chcela poďakovať pani Marzana, takisto aj pánom veľvyslancom za ich príhovory. Chcem takisto poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili o otázkach, ktoré nás dnes znepokojujú a na základe týchto Eh, záverov by som chcela skôr eh, urobiť také zhranúčie, aké sú tie tri hlavné signály eh, na základe ich príhovorov za ktorým ešte raz ďakujem. Najprv zaznamenali sme tú atmosféru mierovú, ktorá vládla v týchto oblastiach, aby sa boli, mohli ešte čo je veľmi pozitívne, aby sa mohli vyriešiť všetky ďalšie otázky, pokiaľ ide o politické výzvy. Tie sú samozrejme neoddeliteľné od sociálnych a ekonomických výziev. Obidve krajiny toto budú musieť uh, si uvedomiť a takisto z času na čas eh, by sme mali eh, sa obratiť na, súd, na súdanské orgány, hm, pokiaľ ide o reorganizáciu budúcich krajín. Takže tým pádom vám ďakujem. Ďakujem pekne za túto vynikajúcu prácu a teraz prejdeme k e, bodu 6, ale vidím, že pani Graz ešte neprišla. Teda vám chcem navrhnúť, aby sme prešli k bodu 7 a potom sa vrátime k 6, keď príde. A ona je tu. Je vous laisse le temps d'arriver, Madame Grèze. Nech sa páči, pani Grez, sadnite si.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 S'il vous plaît, nous allons continuer la séance. Donc tous... Poprosím vás, budeme pokračovať v tomto zasadnutí, čiže všetci tí, ktorí nemajú záujem tu zostať, alebo tí, ktorí tu chcú rečniť, poprosím vás, aby ste opustili túto sálu a nechali nás pracovať. Teraz budeme pokračovať eh, bodom 6, pokiaľ ide eh, správu Katarín Grez, vonkajší rozmer sociálnej politiky, podpora pracovných a sociálnych noriem a sociálna zodpovednosť európskych podnikov. S'il vous plaît, des entreprises européennes Poprosím. Teraz e, táto správa sa týka vonkajšieho rozmeru sociálnej politiky. Poprosím vás, naozaj je to veľmi nepríjemné, keď tu rečníte. Takže znovu táto správa sa týka vonkajšieho rozmeru sociálnej politiky ktorá sa týka aktivity a iniciatívy EU, pokiaľ ide o podporu pracovných a sociálnych noriem v tretich krajinách. Teraz odozdávam slovo pani Gres, aby nám predstavila svoje stanovisko. 10 minút. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Čiže najprv uh, chcem povedať, že som veľmi šťastná, že toto stanovisko nám bolo uh, sme boli požiadaní o to, aby sme vypracovali. Ja dúfam, že výbor pre zamestnanosť eh, zapracuje mnohé z týchto návrhov, ktoré tu spoločne vypracujeme, alebo ktoré sa ešte len črtajú na obzore. Najprv vám chcem povedať, že sa mi zdá byť zásadné, aby pracovné normy boli zapracované nie vo forme odporúčaní cieľov, ale právnych záväzkov, pretože zdá sa mi byť eh, zásadné, aby sme mali tieto pracovné normy, keď eh, chceme zabezpečiť eh, sociálny a politicky stabilný kontext v niektorej krajine, čo umožní zlepšiť podmienky. Čo netreba strácať zo zreteľa je to, že tieto eh, normy, aj keď sú veľmi drastické v realite, zabezpečia politickú stabilitu v, jednej krajine, v danej krajine. Chcem vám povedať, že som trošku sklamaná eh, tou správou, ktorá nám bola predložená, pretože stále sa nachádzame len eh, v prezentácii a v skutočnosti samozrejme kladieme dôraz na čisto obchodný aspekt dohôd, zatiaľ čo ustanovenia sociálneho charakteru týchto zmluv nie sú zohľadnené, len sú spomenuté ako ciele, ktoré treba dosiahnuť a nie ako právne záväzky, ktoré treba dodržať. Toto je prvý bod, ktorý som chcela spomenúť. Druhý sa týka toho, že sa domnievam, že musíme sa zasadiť o to, aby sme zapracovali sociálnu doložku do všetkých dohôd o vonkajšom obchode EÚ, obzvlášť v rámci všetkých dohodov, ktoré sú uzavreté v rámci VTO. Po tretie, máme ťažkosti s implementáciou alebo uplatnením všetkých týchto sociálnych noriem, pretože je to vždy len na báze dobrovoľnosti, toto uplatňovanie. Takže sa domnievam, že by sme mali predkladať stimuly, ale takisto aj zabezpečiť sankcie, pokiaľ tieto normy nie sú dodržiavané. Myslím si, že toto slovo je veľmi dôležité v rámci regionálnych dohôd, ale takisto aj v rámci bilaterálnych dohôd. A nakoniec, štvrtý bod, tiež by som žiadala o to, aby sme sa vyhli tým e, mnohým výnimkám, ktorým čelíme výnimok zo všeobecného pravidla, hlavne vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia teda vo všetkých vývozných spracovateľských e, zónach. E, ďalej, pokiaľ ide o obchodné rokovania v rámci VTO, ako aj Medzinárodnej organizácie práce, e, v úvode som povedala, že tu máme preambulu o politickej stabilite krajiny, ako aj sociálnej stabilite krajiny, ale domnievam sa, že je veľmi dôležité nestrácať zo zreteľa to, že musíme podporovať všetky formy obchodu, ktoré by neohrazovali rozvoj danej krajiny a o to viac i sociálny rozvoj. Domnívam sa, že by bolo užitočné, dokonca aj potrebné, aby Medzinárodná organizácia práce bola opravnená predkladať VTO odborné správy, to je prvá vec, ale takisto aj v rámci obchodných sporov, aby to bola MLP, ktorá by mohla podávať opravný prostriedok, čo v v súčasnosti nie je možné vykonať. Ďalší šiestý bod sa týka toho, aby eh, sme si uvedomili, aby sme zabezpečili normy, ktoré budú, bude možné eh, kde budeme mať zakotvené sankcie, ktoré bude možné uplatniť v rámci alebo v prípade teda porušenia týchto noriem a aby e, sme upustili od čisto dobrovoľného prístupu a vymedzili jednoznačné právne povinnosti podnikov týkajúce sa ľudských práv. Takže toto je viac menej ten zmysel tej správy, ktorú som alebo zmysel toho stanoviska, ktorý som vypracovala k danej správe. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo najprv poslancom a potom Európskej komisii. Takže najprv pán Berman, nech sa páči, máte slovo. Merci, la Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tu hovorím v mene eh, Patrisa Tyroliana, ktorý je tienovým spravodajcom Katrin Gress. A ja eh, samozrejme chcem jej poblahožovať tejto práci, ale čo je dôležité, je to, že Katrin Gress zdôraznila absolútnu dôležitosť Medzinárodnej organizácie práce. Myslím, že Katrin, tu máte absolútne pravdu. Európska únia by veľmi dobre vykonala, keby tiež eh, dodala sociálnu doložku do všetkých eh, dohôd obchodného charakteru, obzvlášť dohôd, ktoré sú uzavreté v rámci VTO. Takisto by urobila všetko preto, aby tie eh, základné normy MOP boli dodržiavané nielen v našich podnikoch, ale takisto vo všetkých podnikoch na svete. Patrice Tyrolien mi poslal niekoľko poznámok. Najprv teda E, chce vám poblahoželať a takisto aj sociálna dimenzia podľa nás by sa mala stať e, pilierom novej e, služby oddelenia pre zahraničnú službu, pretože doteraz sme hovorili len o rozvoji teda voľnej výmeny, ktorá by mala zabezpečiť aj rozvoj. Takže mali by sme aj e, dohodám o voľnom obchode zabezpečiť to, aby tam boli zapracované tieto sociálne doložky, aby teda tento sociálny faktor tam bol viacej zohľadený v rámci globalizácie, ktorú e, zažívame. Takisto pokiaľ ide o všetky finančné inštitúcie, medzinárodné, ako aj nadnárodné spoločnosti by mali zabezpečiť sociálny rozmer v, ako ústredný prvok ich aktivít. A tým nechcem povedať, že len milo by sme mali ku ním eh, pristupovať, ale mali by sme vlastne prijať také zastrašujúce alebo uh, klauzuly. Je potrebné, aby sme zohľadnili takisto názor odborov, ako aj uh, nadácií alebo mimovládnych organizácií, tak v rámci obchodnej politiky eh, VTO, ako aj vo všetkých ďalších oblastiach medzinárodnej sféry, tak aby eh, eh, tento prvok bol spomenutý vo všetkých či regionálnych alebo medzinárodných dohodách, ktoré uzatvára EÚ. Ďakujem veľmi pekne. A teraz od, slovo pánovi Fizašovi. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ako tienový spravodajca skupiny EBP absolútne súhlasím s tým, čo tu e, predložila pani Gres, e, spravodajkyňa. Možno len e, niekoľko poznámok, pokiaľ ide o bod 6, o trvalú udržateľnosť podnikov. Myslím si, že by to bolo veľmi ťažké, keby sme chceli naozaj tu zabezpečiť právne záväzné normy pre jednotlivé podniky zapracovať tento sociálny rozmer. Ale Samozrejme, že môžem takto bilaterálne toto ešte rozdiskutovať s pani Gres, ale mňa však znepokojuje práve i niečo iné. Máme tu treba situáciu v Číne. V Číne je situácia iná ako v Afrike, ako som povedala. Práve som prišiel z Nigeru, kde bol spomenutý tento istý problém. V tejto chvíli Čína Ako som už povedal, ako vieme veľmi dobre, vôbec nedodržuje všetky základné ľudské práva a takisto aj o, e, zmluvné o, e, normy práve. Ako som spomenul, napríklad zoberme si čínskych voľnohospodárských e, robotníkov, ktorí pracujú na poli a ktorí o, neposkytujú prácu žiadnemu Nigerčanovi. Myslím si, že je tu akýsi sociálny dumping eh, voči európskym podnikom, pretože zoberme si, že európske podniky musia prejsť eh, cez rôzne konkurzy, aby im eh, bolo pridelený v rámci výberového konania nejaký kontrakt, ale v Číne sa niečo takéto vôbec nejde, pretože tam práve politicky vláda podporuje takéto e, projekty, ak napríklad e, európsky e, podnik ktorý chce zabezpečiť určitý kontrakt, tak keď tento kontrakt prideli v sub dodávkach nejakej čínskej firme, tak samozrejme, že je to ukončené oveľa skôr. Takže my by sme mali prijať konkrétne opatrenia, dokonca aj sankcie v prípade, keď sa podporuje nejaká krajina ako napríklad Čína, ktorá vôbec nedodržiava tieto podľa mňa zásadné podmienky, ktoré my musíme e, v rámci našich podnikov vždy dodržovať. Ďakujem pekne. Pani Teo Čarus, teraz máte slovo vy. Ďakujem pekne. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby v tomto prípade Európska únia zabezpečila to, aby skutočne sa reagoval na otázky spoločenskej zodpovednosti. Musia tu byť aj určité právne záväzky, to je veľmi zásadné. A takýmto spôsobom budeme postupovať, môžeme riešiť veľké problémy. Je totiž to o tom, že sú tu e, skupiny obyvateľstva, ktoré majú veľké problémy a preto je úplne jedno, aká forma pomoci to je, či humanitárna alebo rozvojová. Dôležité je to, že potrebujú našu pomoc. Preto si myslím, že zoberme si príklad farmaceutických podnikov, ako aj to, akým spôsobom by bolo možné aplikovať spoločenskú zodpovednosť podnikov v prospech tých, ktorí to potrebujú. Ak to zabezpečíme, spravíme dobrý krok v prospech tých, ktorým si neviem pomôcť. Merci. Ďakujem pekne. Teraz pán Görens, dve minúty. Merci, mm, Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcel blahoželať a poďakovať pani Gres a niekoľko úvah k tomu, čo bolo práve povedané. Je veľmi dobré, aby sme žiadali sociálne normy, ktoré by boli aplikovateľné na celom svete. Domnievam sa, že mnohí by sme toto si želali, avšak otázka je, že ako to zabezpečíme okrem teda toho, o, o tej svetovlá, okrem tej všeobecnej svetovláde máme tu aj otázku Číny, krajiny, ktoré majú iný štát, VTO, ktorá má orgán, ktorý by mal riešiť tieto spory, ktorý e, vlastne je e, zahrnutý do rôznych Eh, dohôd, ale čo neplatí pre MOP, ale ak aj eh, tu v rámci MOP je to zabezpečené, tá sociálna oblasť tu nie je eh, zabezpečená. Tieto sociálne normy nemajú tú istú hodnotu, alebo nie sú tak právne záväzné, ako treba vás normy v rámci obchodného práva. Čiže to je prekážka. Kto začne tento zápas s VTO, pokiaľ ide o túto oblasť? Európska únia? Chcel by som vedieť, aký je stanovisko, aké je stanovisko zahraničnej služby s tým, že vieme, že vlastne nie sme až tak konkurencieschopní. Ako by sa toto ukončilo na pôde VTO? Ako by e, sa dospelo k rozhodnutiu v rámci EÚ? Kto začne túto iniciatívnu prácu? Či to bude spoločná zahraničná služba, ktorá by eventuálne mohla túto iniciatívu e, začať? A pokiaľ ide o cieľ, že by sme chceli zabezpečiť pevný postoj zo strany EÚ, aký je názor jednotlivých členských štátov, pretože to členské štáty, ktoré umožnili mandát alebo dali mandát Európskej komisie na vyrokovanie týchto obchodných dohôd. Takže máme tu viacero otázok a viacero prekážok, ktoré musíme najprv eliminovať predtým, než si zabezpečíme spoločné európske stanovisko než ho dosiahneme. Isté, že je to veľmi múdre zabezpečiť ten sociálny rozmer v rámci globalizácie, ale musíme vedieť, až pokiaľ Európska komisia, ktorá je poverená rokovaniami, je schopná ísť v rámci tohto zápasu. Takže tento, túto oblasť by som si chcel najprv vyjasniť. Ďakujem pekne. A teraz pán Martina, dve minúty. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, áno, ja ako by sa to stalo logicky, na základe toho, čo bolo povedané mojim koordinátorom, pánom Bermanom, domnievam sa, že súhlasíme s tým, e, pokiaľ ide o tie názory, iniciatívy a takisto aj naše obavy ísť ďalej. Vo všetkých týchto návrhoch, e, ktoré nám tu predložila pani kolegyňa Gres. Takisto sa mi zdá, že by sme mali zdôrazniť eh, viacej to, čo eh, robíme, pretože práve tie dané krajiny sú signatárimi eh, práve dohody o IP, čiže e MOP, ak by sme mohli zo strany krajín, ktoré podpísali, ratifikovali práve tento dohovor, MOP, aby ich naozaj dodržiavali. Toto by sme mohli urobiť. A, a takisto tu máme aj iné témy, ku ktorým by som sa chcel vyjadriť. Ja sa vždy nachádzam v takom mm, postoji trošku takom obťažnom, pretože tá klauzula, tá sociálna klauzula alebo sociálna doložka, ako aj doložka o ľudských právach, to sú doložky, ktoré sa snažíme zapracovať do našich dohôd, aby sme si trošku vyjasnili to naše zlé e, svedomie. Ale ako môžeme sociálnu doložku alebo teda doložku o ľudských právach zapracovať vôbec do našich dohôd s Izraelom, Izraelom krajinou, ktorá neustále šliape po ľudských právach, pokiaľ ide o tie okupované územia a tak ďalej. Európska únia počas e, tých dlhých rokov, kedy sme mali túto platnú doložku, to nie, že nevyužila, ale nedosiahla a dokonca ani nechcela sa obratiť na orgán, ktorý by eventuálne mohol sa zamyslieť nad možnými sankciami. To je to práve ten systematické naše chovanie, pokiaľ ide o uplatňovanie o, klauzuly o ľudských právach, ktoré je našim dôležitým priateľom, čiže žiadna iná klauzula o ľudských právach, ktoré máme a ktoré neznamená, že má inú hodnotu ako nejaké naše vyhlásenie, pretože hovoríme o našich dobrých zámeroch a tak ďalej, ale my sme sa na tým ani nezamysleli, nie to, že sme chceli ešte to zapracovať. MOP to je niečo iné, pretože áno, tu môžeme žiadať, aby krajiny, ktoré sú signatármi dohovoru MOP, aplikovali tento dohovor. A myslím si, že toto je tá správna cesta, ktorú by sme to mohli dosiahnuť. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. A teraz odostávam slovo komisii. Pán alebo pani Tamas Varné. Neviem, či to je pán alebo pani. Pani. Christine Schreiber, euh, chef de d'unité DG Emploi. Euh, Christine Schreiber, euh, je moje meno. Nech sa páči dve minúty. So, um, don't, have, we have, don't think I have to underline how much we appreciate the nemusím snáď zdôrazňovať, ako si vážime tú, tú, túto aktivitu parlamentu v tejto sociálnej dimenzii a určite to bude, budeme pri, prispievať, pokračovať v dialógu v oblasti zamestnanosti sociálnej. To je náš, náš, náš kľúč v našich bilaterálnych vzťahoch. A zo pár bodov, ktoré ste tu e, nadnesli, správodajca i ďalší poslanci, pokiaľ ide e, o dohodách o voľnom obchode, Budeme naďalej pokračovať, podporovať dobré pracovné podmienky, sociálnu zodpovednosť a to formou obchodnej politiky prostredníctvom investičných e, dohôd a dohôd o voľnom obchode. Nedávno vyjednané dohody o voľnom obchode všetky obsahujú doložky kapitoly o trvalo udržateľnom pracovnom prostredí, aby sa zachovali trvalo udržateľné štandardy. Takisto sa pre, e, predpokladá vytváranie monitorovacích mechanizmov, obč- zapájanie občianskej spoločnosti, možnosť odvolávania sa k nedávislým expertom a v tomto ohľade tiež podporujeme našich partnerov, aby pokračovali, aby sme ratifikovali a efektívne implementovali štandardy, dohovor o týchto štandardoch, to ďalšie dohovory, ktoré sú e, klasifikované Medzinárodnou organizáciou práce, aby sme mali intenzívnu spoluprácu, ktorú máme s touto organizáciou, ako poznamenali mnohí predrečníci. Pokiaľ ide o mechanizmy vymáhania, e, komisia používa systém, ktorý vychádza z dialogu a transparentného zapájenia sa všetkých zúčastnených operačné mechanizmy, ktoré zapájajú sociálnych partnerov a nezávislých revizorov a to je s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky než systém čisto založený na eh, prerušovaní určitých obchodných získov A takisto chcem zdôrazniť, čo som už zdôraznila v pôde INTA. My sme pripravení diskutovať túto tému s parlamentom takisto v kontexte eh, dosledovania uznesenia o ľudských právach a sociálnych štandardoch v medzinárodných obchodných doložkách, tak ako sme sa dohodli minulý november. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku, ktorú ste viacerí spomenuli, eh, oznámenie komisii z roku 2006 vyjasňuje CSR ako e, dobrovoľný koncept, ktorý e, podporuje, e, dáva spoločnosťam možnosť používať tieto najlepšie praktiky. Rozprava, ktorá sa v roku 2006 rozbehla, viedla komisiu k ďalšiemu oznámeniu tento rok o CSR, čo je zmena prostredia CSR a samozrejme budeme pokračovať v podporovaní dobrovoľných aktivít tejto oblasti, pretože o tom vlastne CSR je a Nebudem e, vylúčovať do, doplňujúce mechanizmy a ďalšie akcie. Je passe maintenant la parole à madame. Teraz odozdám slovo pani Gres, aby uzavrala túto rozpravu na 3 minúty. Vous avez une question additionnelle. Et... Máte ešte dodatočnú otázku, ale naozaj výnimočne len preto, že ste to vy, pán Berman, nech sa páči. Áno, my sme zrušili tieto privilégia 1784, ak si pamätám dobre. Otázka na komisiu, možno, že som dobre nepochopil to, čo ste práve povedali ohľadom monitoringu a niekoľkých záväzných eh, opatrení. Chcel by som sa vás pýtať, aby ste špecifickejšie toto rozpracovali, ak je to možné, pretože ja sám už dva roky bojujem za to, aby som niekoho našiel na komisii, aby sme sa venovali eh, efektívnejšiemu boju proti detskej práci v rozvojových krajinách, takisto aj ohľadom záväzných eh, noriem, ktoré by boli akousi červenou, eh, ktoré eh, by umožnili vytvorenie hotline práve v týchto rozvojových krajinách, kde by boli, bolo možné zatelefonovať práve tie prípady takéto detskej nutenej práce, kde je zneužívaná situácia, kde sociálne práva neexistujú alebo nie sú dostatočné, ako napríklad na pobreží Slonoviny, kde kakao je zbierané práve najviac deťmi a táto čokoláda sa dostáva ku nám do Európy a nikto o tom nehovorí a nikto nereaguje. Možno eh, by je to niečo pre eh, zamestnanosť v Európe, ale veľmi zlý faktor pre rozvoj týchto krajín či by sme nemali práve e, prebudiť verejnú mienku a naozaj efektívne monitorovať, ak cez formou treba z takého, takéto linky, takéhoto hotline. Ja vám chcem pripomenúť, že máme e, málo času, pretože 10 minút e, už sme za našim za našou časovou lehotou, takže poprosím vás, máte na to minútu, ak chcete odpovedať. Áno, veľmi rýchlo odpoviem a potom môžem detailne ešte pokračovať bilaterálne, pokiaľ ide o ten formálny kontext, či máme nejaký nástroj, ktorý automaticky sa opiera o, o pozastavenie alebo nejaké pokuty, o, pokiaľ ide o tieto obchodné dohody. A potom hovoríme, že radšej by sme mali mať taký flexibilnejší nástroj, ktorý by mal také nezávislé eh, reviews, čiže nezávislý monitoring z našich, eh, ktorý by bol realizovaný práve eh, našimi externými spolupracovníkmi. Práve pracujeme na takomto nástroji, kde by bolo všetko a nič. Ale myslím, že to, tá myšlienka, ktorú ste to spomenuli, je to veľmi zaujímavé. Mnoho, máme veľa možností, pokiaľ ide o ten o tie upozornenia práve na detskú prácu, práve využiť nátlak na tieto krajiny, aby uh, sme zastavili práve takýto druh práce. Ja som hovorila s kolegy, kolegami z DG Commerce, čiže DG Obchod, ktorí sú zodpovední práve za tento eh, za, ten, za túto tému. Teraz odovzdám slovo teda na 3 minúty pani Gres, aby uzavrela túto uh, rozprávu. Ďakujem pekne za všetky príspevky, ktoré tu boli spomínané. Hovorí pani Gres hlavne o dôležitosti MOP a jej funkcii zabezpečiť uh, práve e, sociálnu politiku aby bola zahrnutá aj do toho vonkajšieho rozmeru. Ak dovolíte, budem sa venovať viacej otázke Číny a Ázie. Isté, nie je ľahké využívať alebo použiť teda príklad Číny a Ázie, aby sme mali takéto záväzné normy. V každom prípade vždy sa snažíme odsúdiť, keď príde nová krajina, o to, to, že sú tu práve takéto zlé pracovné podmienky a tak ďalej, aby sme dosiahli tento cieľ, ktorý sme si tu stanovili, čiže zlepšiť rozvoj, zabezpečiť dobré sociálne e, podmienky, politickú stabilitu, ale e, nakoniec aj lepšie vyškolených e, vzdelaných ľudí, ktorí budú mať väčšie schopnosti. No, čo by zabezpečilo rozvoj v danej krajine. Takže chcela som spomenúť len niekoľko e, týchto myšlienok ako odpoveď na otázky. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že konečná lehota na prekladanie pozmeniacich návrhov je stanovená na 10. februára o 12. na obed a 22. marca budeme mať e, zasadnutie, kde sa tomu budeme venovať. E, teraz budeme vypracovať a pánov, výskum sa venovať teraz novej obchodnej politike pre Európe v rámci stratégie Európa 2020. Viete veľmi dobre, že cieľom tejto stratégie je podporovať e, práva konkurencieschopnosti, zabezpečiť ekonomickú konkurencieschopnosť EÚ na medzinárodnej scéne vzhľadom na to, že obchod je témou, ktorá má dopady na viaceré sektory, ktoré sa týkajú rozvoja, preto náš výbor požiadal, e, sa rozhodol požiadať o vypracovanie e, stanoviska, aby práve aj tieto zložky boli zohľadnené e, výborom INTA. Naša kolegyňa pani Birgit Schneider jastram nám stručne odprezentuje svoj návrh stanoviska. Nech sa páči, máte slovo. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že ide tu o dôležitú tému. Pre všetkým, čo sa týka otázky politiky, či je teda politika koherentná, myslím si, že bolo nemožné v rámci tohoto stanoviska už z predstaviť dôvodov uviezť všetko, čo by sa tam dalo. Preto som vďačná za každé doplnenie. Čo sa týka stratégie komisie, obchod, rast, obchodná politika, ako pevná súčasť politiky EÚ do roku 2020. Môžem to povedať to, že si spomínate, čo bolo v marci pred rokom. Komisár de Gucht povedal z dlhého hľadiska, by mal obchod prispieť tomu, aby všetci obyvateľia tejto planéty žili v lepších podmienkach. Bolo tu oznámenie komisie a tam vidíme, že tento princíp nebol vyjadrený dostatočne silno. Skutočná odvolávka na koherentnú politiku je dôležitá. My sa to snažíme dosiahnuť. Napríklad pozrieme si vyhlásenie komisie na tému obchodu a vidíme, že obchod tam nebol kľúčovou témou. Tá nová agenda sa predovšetkým zameriava na otázku, ako zabezpečiť prístup na trhy pre európske spoločnosti. Potom sú tam ešte opatrenia, ktoré majú zabezpečiť to, aby európske spoločnosti mali prístup k surovinám a k verejnému obstarávaniu. Udržateľný rozvoj, ten sa ste spomína v tom oznámení, akurát je tam hlavné zameranie na otázku ekológie. Sú tam aj iné dimenzie, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja, ako napríklad hospodárske a sociálne otázky, tie viac menej sú tam nezohľadnené. No a v oznámení je napríklad neuvedené nič o tom, aký je tam priestor, aký je tam priestor pre politiky. Toto potrebujú rozvojové štáty na to, aby mohli efektívne bojovať proti chudobe. Lebo iba takýmto spôsobom je možné zabezpečiť to, aby globálny juh mal zabezpečenú potravinovú suverenitu, je dôležité otvárať nové trhy, rozvíjať. Ďalšou témou by mohlo byť napríklad, aký je prístup zdravotníckej starostlivosti, k liečivám. Tu ide o to, že sú tu určité iniciatívy zo strany hospodárskeho sektora, tie sú želateľné a niečo na tento spôsob bolo, bolo napríklad navrhnuté Európskeho parlamentu, aby sme sa obrali otázkem patentov. Tu ide pre všetkým o to, aké majú postavenie najchudobnejšie štáty. Tu ide o to aj, čo sa týka surovín. Je dôležité tu mať prísne pravidlá, dôležité, aby sme spolupracovali, konali zodpovedne, vola tu je. Konec koncov sú tu iniciatívy ako Charta pre prírodné zdroje a tak ďalej. A to sú všetko iniciatívy, na ktoré intenzívne reagujú, reagujú spoločnosti. Oni vedia, že dnešné trhy chudobných krajín sú vlastne trhmi, ktoré budú rásť v budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Nikto ne, nepožiadal o slovo, teda po. A predsa nie, pán Martinez, dve minúty. Chcel som povedať len toľko, že ma veľmi zaujíma E, táto téma vo všeobecnosti súhlasím e, s tým, čo e, tu spomenula naša kolegyňa, ale myslím, že je veľmi dôležité tie aspekty, ktoré tu zdôraznila. Avšak chcel by som si vyjasniť jeden bod. Bod 4 jej návrhov, pretože prvá časť, prvá veta ho žiada od Európskej únii, aby odstránila jedno, niektoré necelné prekážky aby znížila niektoré necelné prekážky. Ľudia budú toto interpretovať eh, rôznym spôsobom, keď budeme hovoriť o necelných prekažkách, napríklad o dotáciách pre eh, poľnohospodárstvo v našich krajinách. A potom hovorí, že najmä pokiaľ ide o ekologické produkty z rozvojových krajín, to sú colné prekažky. Takže najprv hovorí, alebo teda žiada, aby boli znížené niektoré necelkovné prekážky, najmä pokiaľ ide o ekologické produkty, o niektoré typy cieľ, ktoré podľa mňa sú práve tými celnými prekažkami. Takže možno by to bolo platné, avšak chápem, že je to veľmi komplikované a možno by bolo teda rozumné, keby by sme e, to nechali tak, že aby znižala niektoré necelné prekažky e, v tomto texte. To znamená, že čo je jasné, že je to niečo veľmi zložité v mnohých našich krajinách, avšak tu žiadame zníženie niektorých necelných prekážok a niektorých e, ekologických eh, produktov, ktoré prispievajú k hospodárskej environmentálnej udržateľnosti. To je veľmi komplikované, je to veľmi v každom prípade zaujímavá správa, ak eh, výbor pre medzinárodný obchod eh, zohľadní, zapracuje naše návrhy, bude to veľmi pozitívne. Ďakujem pekne pani Gres, dve minúty alebo minútka. Áno, ďakujem veľmi rýchlo moja kolegyňa Skakielaky, ktorá bola tieňovou spravodajkyňou k tejto správe, je nepríjemná a požiadala ma o to, e, ne, neprítomná a požiadala ma o to, <laughs> aby som sa vyjemene vyjadrila. Takže zaujímali ma dva body. Najprv je tam tá vôľa o, o zabezpečenie súladu, pokiaľ ide o článok 208 zmluvy, potom takisto zohľadenie sociálnych noriem v rámci vyrokovania týchto obchodných dohôd a takisto aj vôľa zabezpečiť ťaženie e, súrovín s tým, že budú dodržiavané takisto aj normy v oblasti životného prostredia. Ja by som chcela povedať, že by sme mali ísť ešte ďalej. Domnievam sa, že je potrebné upresniť tie podmienky trvalo udržateľného rozvoja, pretože zatiaľ tieto podmienky ešte nie sú vyšpecifikované. Po druhé, v tomto texte e, nevidím žiadne rezervy, žiadne možnosti, žiadne výhrady na MOP. E, chcem vám pripomenúť teraz e, krízu, pokiaľ ide o, hovedzím nabitým hormónami, takže mali by sme tu mať takisto aj určité normy, ktoré by boli prijaté v tejto oblasti. A na záver, ten, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu, obchodu, takisto nehnuteľnosti, ako aj služieb. E, toto e, bude v prospech všetkých, ale musíme si uznať aj to, že to bude v prospech hlavne tých najrozvinutejších krajín. A nakoniec e, taký malý otáznik ohľadom súladu našich jednotlivých politík pretože máme tu stratégiu, ktorá by mala posilniť model, ktorý sa opiera o vývoz, bez toho, že by sa zamysleli nad dopadmi, napríklad pokiaľ ide o ciele EÚ v oblasti e, klimatických zmien. Takže zamýšľam sa nad e, súladom alebo koherenciou našich jednotlivých podmienok. Na záver by som chcela povedať, že e, by som bola veľmi rada, keby obchodná politika sa nerealizovala na úkor sociálnych štandardov. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz odozdám slovo Európskej komisii. Pán Van Vincent, jedna minúta, nech sa páči. Eh oui, bonjour, en fait... Euh, Áno, ďakujem, dobrý deň. Áno, ja som Vanekot, eh, šéf eh, oddelenia DG Obchod, Unit 3. Ďakujeme vašemu výboru za váš záujem do našeho, naše oznámenia ako stanovisko veľmi správne poznamenáva, že ide o to zabezpečiť, aby obchodná politika bola koherentná s rôznym využitím vonkajšej i vnútornej činnosti a preto je veľmi dôležité, aby tento výbor sa zaujímal toto tému. Tiež by som chcel upútať vašu pozornosť na skutočnosť, že oznámenie samotné vyzdvihuje otázku inkluzivity obchodnej politiky. Takže tieto aspekty sú zohľadnené. Myslíme si, že väčšina elementov tohto stanoviska je v duchu našeho oznámenia. Zistili sme, že hoci oznámenie dnes sa nevenuje rozvojovým aspektom až natoľko, tak my sme to tu podčiarkli, pretože asi viete, že koncom tohto roka chceme vydať oznámenie ktoré sa bude zaujímať, zaoberať špeciálne obchodom a životnom prostredím. Tam bude zo pár nápadov, ktoré pôjdu viac do hĺbky tejto otázky. Bude tu otázky, ako je preferenčný prístup, rozdielny prístup, pomoc pri obchode. Takisto trval udržateľný rozvoj. Mali sme rozpravu Vrátim sa k tomu, ale chcem uviesť vašu pozornosť na trvalo udržateľný rozvoj a, a k tomu z danej doložky v e, IPA pre karibské krajiny, Cariforum, rozvojové dohody, ja som vám e, dala minútu a vy už ste mali viac ako dve minúty. E, dobre, tak ukončím to veľmi rýchlo, preto som spomenul len túto dohodu s Cariforum. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pani Schneider, vy ste požiadali o slovo, aby ste to uzavreli, ale veľmi rýchlo, poprosím vás, máte na to právo. Tak, Belgiac. Na záver nemusím povedať nič, lebo ešte sa tým budeme zaoberať. OK. OK. Donc, nous avons donc aujourd'hui point numéro 8, hein, nous avons donc... Máme tu bot 8. Ah, zabudla som vám povedať, eh, že Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je stanovená na 14. februára. Budeme sa k tomu eh, venovať eh, počas hlasovania 3. marca. Prejdeme teraz k bodu 8, čiže zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ. Spravodajcom je pán Kačmarek. Ouais, bon. Euh, nous avons donc aujourd'hui notre premier échange. Máme tu dnes prvú výmenu názorov ohľadom tohto návrhu o trvalo e, rozvoji. Koordinátori sa rozhodli, že toto je veľmi prioritné, ako aj naliehavé výsledky konzultácie, ktoré boli začaté na základe zelenej e, knihy, boli e, pre rokované 22. budú prerokované 22. februára na pôde rady a e, v júli sa tomuto e, budeme venovať. E, toto je naozaj zvláštny preklad, hovorí pani predsedníčka. Tento dokument nie je k dispozícii v jazykových verziách len v angličtine. Avšak, ako náhle budú tieto jazykové verzie pripravené, vám ich zašlem a takisto chcem vám spomenúť štúdiu, ktorú sme objednali ako výbor DEV. Táto štúdia bude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 ktorý to ešte upresňuje. Myslím si, že je to veľmi dobrý východiskový bod to, aby sme občerstvili túto diskusiu, ako môžeme zlepšiť, ako môžeme čeliť novým výzvam, ale táto zelená kniha len a len potvrdzuje znova platnosť našich eh, hlavných eh, akčných plánov, čiže prioritu našich politík, prioritu našej politiky to je rozvoj, rozvojová pomoc, toto podporujeme, podporujeme všetky záväzky, pokiaľ ide o túto rozvojovú pomoc. Zelená kniha navrhuje takisto eh, to, aby sme sa zamerali na niektoré nové aspekty, ktoré sú eh, spojené s klimatickými zmenami, ktoré sú spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie a takisto aj s Keď sa pripravoval tento dokument, e, táto zelená kniha, chcel som sa zamerať na niekoľko dôležitých aspektov, ktoré by podľa mňa mali byť e, upresnené alebo ktoré ešte by vyvolajú niekoľko terminologických e, obáv. Prvý aspekt, koncept politiky, ktorá by bola vysoko účinná, chcem zvorazniť to slovo vysoko. Po druhé, koncept ekonomického rozvoja, kde by bol zapracovaný takisto aj sociálny rozvoj. Takže poprvé, vysoko efektívny rozvoj. Samozrejme, že chceme tento vysoko efektívny rozvoj žiadne zabezpečiť. Máme tu veľmi dôležitý aspekt, pokiaľ ide o retoriku. V pološtine častokrát hovoríme, že aktívne adjektívy adjektívnom aktívny žiada reakciu, ktorá by mala byť skôr taká lenivšia. Čiže keď chceme povedať niečo aktív, urobiť niečo aktívne, tak e, potom reakcia býva väčšinou taká lenivšia. Čiže to nie je len retorika, ktorá nás v tomto prípade zaujíma, ale my by sme takisto chceli aj to, aby sme zabezpečili efektívne uplatnenia. Prečo? Pretože e, chudoba na svete nám poskytuje tieto dôkazy vzhľadom na prostriedky, ktoré máme k dispozícii, že ten rozpor je veľmi e, veľký. Tieto prostriedky by mali byť naozaj vynaložené efektívnym spôsobom na tento boj proti chudobe. To je naozaj logické. Európska komisia navrhuje tieto konkrétne akcie, činnosti napríklad formou koordinácie, e, zabezpečiť našu pridanú hodnotu, využívať eh, hybnú eh, tento mechanizmus ako akúsi hybnú páku. Takže všetky uh, aktivity sú veľmi dôležité, veľmi dobré, ale je potrebné byť ostražití, aby sme varí tieto e, princípy, pretože ak e, tak budeme konať, tak sa potom zameráme len na tie krajiny, ktoré sú v úvodzovkách ľahké e, kde sa veľmi ľahko v úvodzovkách dajú dosiahnuť všetky tieto ciele a kde potom veľmi ľahko môžeme povedať, že ha, sme efektívni, sme účinní a tým pádom však zabudneme na tie krajiny, ktoré sú najchudobnejšie, kde tieto ukazovatele e, veľmi ťažko sa dajú dosiahnuť, napríklad Južný Sudan, o ktorom sme dnes ho už hovorili. E, videl som, že africké organizácie práve sa stiažujú na veľmi ťažký prístup k projektom e, v oblasti Južného Sudanu, pretože to nebolo dostatočne efektívne, aby sa eh, dali využiť eh, aj eh, rôzne jazyky a rôzne takisto aj žargon, ktorý je spomenutý práve v týchto projektoch. Niektoré krajiny, ktoré sú bohatšie, sú oveľa účinnejšie, oveľa efektívnejšie všetky tieto dokumenty, žiadosti ze strany EÚ v tej oblasti sú oveľa efektívnejšie teda tieto iné krajiny. Je veľmi dôležité tiež, pokiaľ ide o túto vysokú efektívnosť, nezabúdať na to, že Európska únia bude mať možnosť predložiť tieto svoje rôzne návrhy v druhej polovici tohto roku na eh, schôzke na vysokej úrovni. Eh, takisto aj polské predsedníctvo sa bude venovať tejto problematike Tiež komisia bude určite mať podporu rady v tejto oblasti v, počas druhého pol roku. Už sme o tom e, viackrát diskutovali, takisto tu netreba e, zabúdať na rolu, ktorú môže zohrávať tiež spoločná vonkajšia služba, takže to zabezpečí lepšiu homogénitu týchto politik. Avšak to sú len mm, potenciálne možnosti, pretože my nevieme, že či tak toto bude, či tá koordinácia bude lepšia. A táto politika efektívnejšia. E, ďalším aspektom je inkluzívny rast. Ide o návrh, ktorý sa zameriava na podporu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zohľadňuje takisto aj sociálne prostredie. Avšak tu je jeden problém. Veľmi ťažko môžeme konkrétne povedať, v čom bude spočívať táto politika, ktorá by mala podporovať takýto rast. Pretože rast by sa mal zamerať na tých najchudobnejších, nie iba na to najaktívnejšie obyvateľstvo, ktoré oveľa ľahšie získava ten prístup alebo oveľa lepšie môže mať e, alebo ľahšie e, prospech e, z výsledkov. Čiže toto všetko by sme mali nestrácať zo zreteľa. Inklúzia to je veľká výzva. Ide o integráciu na pracovný trh, otázka obnovy systému sociálneho zabezpečenia, táňového systému. Toto všetko sú veľmi ťažké úlohy nezávislosti, na tejto pozitívnej e, stránke rastu. Nesmieme zabúdať na to, že sú tu dve aspekty, ktoré sú najdôležitejšie a ktoré vždy boli najdôležitejšie, preto, a ide o zdravotníctvo a školstvo, pretože nie je možné zabezpečiť e, trvalodržateľný rast bez uh, pokrytia e, zdravotníctva a školstva. Ešte pár slov na záver. K tomu, čo som povedal, už na začiatku nemôžeme zabúdať na tie naše staré záväzky. E, nemôžeme e, to urobiť tým spôsobom, že len nové záväzky zatlačia do úzadia tie staré záväzky, ktoré sme prijali. Je potrebné pokračovať v ich plnení. A po druhé, eventuálne úpravy modernizácia, výmena e, našich roz, e, našej rozvojovej politiky. Nejde o niečo jednostranné, ide o tri inštitúcie, takže je potrebné to konzultovať medzi troma inštitúciami spoločne. Nemôžeme to naozaj jednostranne vyriešiť, e, to by bolo veľmi zlé. A nakoniec európska rozvojová politika by mala byť pochopiteľná zo e, strany XY občana, pretože sú to práve občania, ktorí budú podporovať túto politiku. E, sú to práve občania, pre ktorých sme vytvárali túto e, politiku, takže je veľmi ťažko môžeme zabezpečiť vzdelávanie, pretože vzdelávanie je veľmi dôležité, pokiaľ ide o tiež politickú akceptáciu zo strany občanov. Oni musia vedieť, prečo my chceme zabezpečiť túto rozvojovú pomoc, takže aj táto zložka je veľmi dôležitá a ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočuli a očakávam od vás vaše návrhy. Chcem vám pripomenúť, e, že už nemám veľa času. Teraz odozdám slovo pani Šníber. Jedna minútka. Požiadali ste o slovo? E, e, Vážená pani predsedajúca, chcem iba pánu spravodajcovi poďakovať za veľmi podľa mňa premyslený materiál. Poďakovať mu chcem aj za zvyzdinutie politickej koherentnosti práve v súvislosti s EAD, chápanie širokého účinného rastu v oznámení komisii NUŠ. To je v komisii celkom nejasné a preto je to dobrá, dobrý odkaz aby boli, boli rozsiahle eh, miery, eh, usmernenia pre rast akceptovateľné, koherentné dimenzie. Dôležité je aj odkaz na to, že nejde len o samotný rast. Vy ste to práve celkom jasne povedali. Ide o kvalitatívny rast s ohľadom na eh, prerozdeľovanie. Takže ešte raz srdečná vďaka nádherný materiál. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávam slovovi pánovi Bermanovi na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Máte kladivko v ruke, dúfam. Kľudne ma potom odstrihnite goede werkdocument waarin, waarin... Ďakujem pekne e, za tento vynikajúci pracovný dokument. E, tie zásadné body tu boli spomenuté. Ja by som teraz chcel e, spomenúť niečo ku koherencii. Keď ide o koherentnú politiku, tak vždy hovoríme, máme na mysli väčšinou roz, rozvojovú politiku, medzinárodný obchod, agrárnu, poľnohospodárskú politiku, ale koherentnosť potrebujeme aj medzi rozvojovou politikou a zahraničnou politikou. Existuje toľko veľkých, úžasných e, ľudí, ktorí sa angažujú v rozvojovej pomoci, ale vlády jednotlivých rozvojových krajín často zo strany európskych vlád sú príliš, príliš e, zhovievavo tolerované, príliš v rukavičkách. Nevníma sa, ako sa tieto vlády v skutočnosti správajú. Je tu veľká, veľká nerovnováha, nerovnosť a títo, tieto skutočné politické otázky často zostávajú nezodpovedané. Rozvojová politika by nefungovala u nás sa často hovorí iba to, že rozvojová politika sa e, dostáva preto do, frustrač- do oblasti frustrácie, lebo v zahraničnou politikou nedosahujeme to, čo chceme dosiahnuť. Pán komisár Pibalx hovorí o lepšej rozvojovej politike a preto chcem vám každopádne ale poďakovať za výborný pracovný materiál. A teraz pán Martinez má slovo na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja Vzhľadom na to, čo povedal pán Berman, by som chcel eh, tiež eh, mať pár pripomienok, eh, pripomienok k tejto sociálnej koherencii a takisto aj poďakovať Filipovi za vynikajúcu prácu. Znovu by sme ho mali vyzdvihnúť. Koherencia alebo súlad je aj koherencia hodnot. čiže vtedy, keď tu máme Lisabonskú zmluvu, a snažíme sa implementovať princíp solidarity ako e, základný princíp pre výstavbu EÚ. To nie je možné urobiť len pre naše vnútorné použitie. Je potrebné toto zabezpečiť aj v rámci našich reakcií s vonkajšom kom, s vonkajším svetom. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tiež aj do tejto správy zapracovali tento rozmer. Jedna veta tu je spomenutá. Filip, e, chcel by som, aby si mi ju vyjasnil mi toto. Je to posledná e, veta na strane 3. Importance of the value of solidarity even in times of crisis. Dokonca aj v krízovom období. To je tá citácia. Mali by sme zdôrazňovať význam hodnoty solidarity osobitne osobitne v krízových eh, časoch. Pretože je to práve v, doboch, v dobách krízy, kedy tá solidarita sa najťažšie dá eh, zabezpečiť, ale vtedy je najpotrebnejšia. A teraz posledná pripomienka, ktorú by som chcela tu povedať. Pani predsednička, nevidím možno to tu nikde, ale možno, že som si to len rýchlo prečítal. Nie je tu žiadna zmienka o uh, cle e, z medzinárodných e, transakcií ako nástroj pre vytvorenie fondov, ktoré by následne mohli navýšiť e, naše zdroje pre rozvojovú spoluprácu. Takže myslím si, že to by bol tiež možný spôsob, ako zabezpečiť teda fondy pre tento mechanizmus a ako navýšiť tieto prostriedky, aby práve táto rozvojová promec mohla byť efektívnejšie zabezpečená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Dezer, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj vám za striktnosť e, vedenia tejto schôdze. Po druhé, zásadná vec je dobre, že komisia pre, e, predkladá zelenú knihu a správa našho kolegu Kačmarka je veľmi dobrá. Chcem poukázať na agendu efektívnosti pomoci, pretože efektívna pomoc, tá, tu si želáme všetci, Pari, parížské vyhlásenie z pred 5 rokov bol prvým krokom a to, čo sa dohodlo následne tiež, bolo by dobre, keby sme teraz spoločne s komisiou viedli, e, predložili štrukturovaný dialog, pretože ten by mal byť v máji prijatý práve v Maďarsku. Druh, ešte by som chcel vyzdvihnúť dve veci. Poprvé, keď navštevujeme rozvojové krajiny s delegáciami, tak sme vždy e, v kontakte a v rozhovoroch s veľvyslancami vždy zistíme, že je tu zlá koordinácia, že členské krajiny a EÚ majú ešte vždy rôzne prístupy v rozvojových krajinách. Ešte dve poznámky k správe. K rozvoju ľudských zdrojov treba povedať, že 20 rozvojovej pomoci musia zostať v oblasti e, vzdelávania a zdravia a pri inkluzívnom raste po druhé musí byť jasné, že hospodársky rast osobitne musí zapájať chudobnejšie e, vrstvy obyvateľstva. Ďakujem. La parole est maintenant... Ďakujem pekne. A teraz má slovo komisia. Pán von Birksdorf, 1,5 minúty. Uh, distinguished of... Pani predsednička, vážené členky a členovia výboru, vážený pán Kačmarek, dovolte, aby som sa pripojil k tým, ktorí vám gratulovali k tomuto výbornému dokumentu, kde ste zamerali na kľúčové aspekty, ktoré sú dôležité pre politiku budúcnosti, čo je veľmi dôležité, aby sa na čo by sa mali zameriať v našich partnerských krajinách. Vy ste sa zamerali na jeden dôležitý aspekt. Ide tu o vplyv pomoci, nevyhnutnosti toho, aby sa to konávalo v úrovni EÚ a nevyhnutnosť toho, aby sa zabezpečilo to, že riešime aj také faktory, ktoré sa týkajú riadenia, efektívnosti holistickým spôsobom. Preto je dôležité, aby sme mali taký prístup, ktorý sa zameriava na tú komplexitu, ktorá vyplýva z Lisabonskej zmluvy, kde je dôležité, aby spolupracovala komisia s ESVČ. Neostávam nič iné, ako súhlasí s tými aspektami, ktoré ste spomenuli. A dovolte, aby som pripomenul, že komisia zdieľa mm, mnohé vaše názory, ako aj tie riešenia, ktoré ste navrhli. 22. februára sa uskutoční E, stretnutie s ministrami a pán komisár Píbalx je vedomý toho, čo je nutné konať na európskej úrovni. Dovolte by som popravil jeden dátum. Pani predsednička povedala, že schválime nové oznámenie v júli. Zdá sa, že to bude už v júni. To znamená, že nemáme veľa času a snažíme sa spraviť všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Chceme úzko spolupracovať s parlamentom, špecificky vašim výborom. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Dostali sme sa na e, záver. Myslím, že teraz bude najlepšie, aby sme odozdali slovo ešte pánovi Kačmarekovi, aby chcel niečo povedať. E, na záver ďakujem pekne, veľmi stručne, hovorí pán Kačmarek za všetky tieto pripomienky. E, pán Martinez má naozaj pravdu. Táto formulácia, pokiaľ ide o solidaritu, by mala byť pozitívnejšia, negatívna, pretože uh, aj v našej pozemke počiarov hovoríme, že 80 e, Európanov e, sa pozerá na európske politiky ako e, hlavne na európsku sociálnu politiku ako na veľmi dôležitú politiku, takže európsky občania sa na to pozerajú pozitívne, nenegatívne. Je, to nový, je potrebné zabezpečiť nový zdroj financovania. Je pravda, že tieto formulácie sú trošku pasívne, ktoré sú spomenuté v tomto dokumente pretože my sme o tom diskutovali už veľmi dávno, čiže ten kvantitatívny rozmer tu nebol ten najdôležitejší, ale je pravda, eh, že musíme na to tiež myslieť, na tento kvantitatívny eh, rozmer. Eh, I ďakujem pekne, ďakujem, pán Kačmarek, ďakujem všetkým za vaše konštruktívne pripomienky. Budeme 22. marca znovu sa venovať eh, diskusii o tejto téme. Pozveme niekoľko expertov k otázky eh, prepojenia dotácií a pôžičiek. Teraz eh, sa budeme venovať hlasovaniu a ešte predtým, než začneme, Hlasovanie o budúcej politike v oblasti medzinárodnej investičnej politiky sa nachádza dvakrát na programe schôdze, je to bod 9 a 13. E, samozrejme ide o chybu. Takže len raz budeme hlasovať o tejto budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike. Takže posledné upresnenie. Máme tu 32 pozmeňujúcich návrhov a budeme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 Čiže budúca medzinárodná európska investičná politika. Spravodajcom je pán Bill Newton Dan. Začneme touto tému. Máme tu 32 pozvaniací návrh. Z návrhov ste pripravení. Chcem vás ešte požiadať, aby ste riadne dvíhali ručičky, pretože keď nedvíhate riadne, tak to potom není vidno. Máme tu odsek 1, je to split vote, tá prvá časť, kto je za,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 kto je za? Znova si to zopakujeme. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tým pádom tá druhá časť odpada. Teraz ústny pozmeňujúci návrh. Áno, nech sa páči. Dotaz na rokovacie poriadky. Pani predsednička, druhá časť, tá pozmeňujúca návrhu, tá bola kde? Prečo to boli dve časti. Prvá časť, to je hlasovať, kde druhá časť? Presne tak, teraz budeme hlasovať o tej druhej časti. Prepáčte, kto je za. Kto je proti? zamietnuté. Ešte kto sa zdržal, som zabudla, hovorí pani predsedníčka, takže je to zamietnuté. Toto odpadá, toto je v poriadku. Takže ústny pozmeňujúci návrh 1, o tom budeme teraz hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prejdeme k odseku odseku 1a, pozmejúci návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmejúci návrh 5, split vote, prvá časť, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 6 je znova oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal,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 Si vous me faites rire, on va y arriver. Paragraphe 2, amendement 7. Qui est-ce qui est pour Druga časť, kto je za? Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Adopté. Schválené. Teraz odsek 2, pozmeňujúci návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 2 en split vote. Ah, Kasmer est Yeah, object to this oral amendment. Donc ça tombe On est là. Amendement numéro 8 alors. Amendement numéro 8. pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ocek 3. Kompromisný návrh 1. Znova oddelené hlasovanie. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 9 odpadá. Ideme rovno k 11. Ocek 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 12. Nie, ten odpadá. Teraz kompromisný návrh e, číslo 2, split vote, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. ECR požiadalo o ústny pozmeňujúci návrh. Čiže bolo by potrebné e, dodať, ako aj e, zverejniť všetky nové e, realizácie na záver tohto textu, kto je za pridanie tohto dodatku k textu, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Donc on est à l'amendement oral numéro 4. Ça c'est caduc, ça c'est caduc. Amendement... Teraz e, odsek 5, ústne pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Ústny pozmeňujúci návrh číslo 4, pán Berman. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené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 Ústny pozmeňujúci návrh číslo 5, odsek 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Teraz prejdeme k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu číslo 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 20. 30 a nie, nie, hovorí pani predsedníčka. Máme tu žiadosť o oddelené hlasovanie zo strany zelených. Donc c'est un split vote, donc euh, en trois parties. Čiže to je split vote eh, na tri časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. Kto je za druhú časť? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 21, kto je za,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 proti, kto sa zdržal, schválené. Ocek 9, pozmeňujúci návrh 26, kto je za, proti, kto sa zdržal, radšej si to overíme, kto je za, 26.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 dvíhate ruku a hneď udávate aj dole. Takže kto je proti? Je to schválené. Kto sa zdržal? Áno, je to schválené. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 28. Ten odpadá. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Takže teraz záverečné hlasovanie takto pozmeneného návrhu. Takže záverečné hlasovanie ešte raz, kto je za 4. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Týmto chcem poblahoželať pánovi Newtonovi. Passons aux décharges. Donc, euh, décharge rapporteur. Prejdeme k absolutóriu. Tam je spravodajcom pán Berman čiže začneme odsekom číslo 1. Budeme hlasovať unblock? Súhlasíte s tým, že tie prvé tri budeme hlasovať unblock? Dobre, kto je za tieto prvé tri odseky? Kto je proti? Kto sa zdržal? Obi, všetky tri sú schválené. Teraz odsek 6a, pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Záverečné hlasovanie takto pozmeneného textu. Kto je za? Qu'est-ce contre? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválené. Tým pádom chcem poblahoželať pánovi Bermanovi. Teraz ďalšie absolutorium za rok 2009. Znovu spravodajcom je pán e, Berman. Požiadali ma, aby sme hm, odsek 1, odsek 4, tie pre dva hlasovali blok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal.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 Ah donc, non, ça c'est, non, non, ça c'est Monsieur Goerens. Vous voyez comme vous êtes Anne. Voilà. Donc, rapporteur pour avis, Monsieur Goerens. je spravodajca výboru poženaného stanovisko osobitné správy Európskeho dvoru auditorov v súvislosti s absolutórium komisie za rok 2009. Budeme začínať hlasovaním ocekom 2. Pozmeňujem si na číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené.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 quest ce qui est contre Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 6, kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Toto odpadá. Takže teraz pozmeňujúci návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 8 a 9 blok Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Záverečné hlasovanie. Kto je za? Dvíhajte riadne ruky. Pán Martinez, vy ste za alebo nie? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Blahoželám, pán Gerens. Máte nejaké otázky k bodu rôzne? Budúce zasadnutie výberu pre rozvoj sa bude konať v Bruseli 3. marca 2011 od 9. do 12.30. Naše zasadnutie tohto týždňa sa týmto pádom končí. Ja chcem vám týmto všetkým poďakovať Neviem, či viete, ale koordinátori, ešte poprosím vás, aby ste zostali